So, going to start. Takže začneme. Prvým bodom programu dnes po obede je spoločná diskusia. Pre mňa ešte teda do obedu, hovorí pán predseda. Asi potrebujem viac kávy. Spoločná diskusia o absolutóriu body 23 až 28 programu. Ja som vlastne spravodajcom a možno len niekoľko bodov. Prejdem do francúzštiny aby som e, povedal vlastne svoje pripomienky k absolutóriu. E, Takže musíme vydať svoje stanovisko vo vzťahu k e, absolutóriu pre DG Klima, DG Envy a Sante vo vzťahu k piatim agentúram EA, EMA, ECHA a ECDC a EFSA. Týka sa to roku 2018, pretože absolutária sa vydávajú vždy dva roky následne a chcem spomenúť niekoľko otázok, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, chcem zdôrazniť, že dvor auditorov eh, schválil účtovníctvo za rok 2018 všetkých dotknutých agentúr. Ide o to, že teda e, tieto, toto účtovníctvo bolo spolahlivé, takže je dôležité to tiež zohľadniť. Tiež e, sa e, pravidelne žiadame, aby agentúry, ktoré sú pod našou zodpovednosťou, spolupracovali navzájom. To nám umožňuje napredovať rýchlejšie, byť konzistentnejší a šetriť finančné prostriedky európskych daňových poplatníkov. vždy je potrebné potrebné komunikovať toto posolstvo. Už to prináša aj svoje ovocie. EMA, EFSA, ECDC napríklad spolupracovali už v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a ostatné Ostatné agentúry pracovali na otázke e, vykorávania testov na zvieratách. Je podľa mňa vždy dôležité zdôrazniť aj to, že vzhľadom na to, že narastá počet požiadaviek, rozpočet nie vždy na to stačí a je preto potrebné znížiť počet niektorých e, činností vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, ale to je v rozpore s požiadavkami a úlohami, ktoré nám boli zverené, čiže je potrebné zdôrazniť to, že potrebujeme primerané rozpočty a to sme aj urobili a v podstate túto e, bitku e, sme viedli a v podstate aj vyhrali v prípade rozpočtu na rok 2020. Pokiaľ ide o agentúry, ja navrhujem, aby v prípade rozpočtu na rok 2018 sme dali absolutórium všetkým agentúram. Pokiaľ ide o komisiu, tu chcem možno konkrétnejšie hovoriť o DG Klima a zdôrazniť jednu um, otázku, ktorá je podľa mňa mimoriadne znepokojujúca a tu by som chcel eh, počuť názor príslušného eh, generálneho riaditeľstva a ide o rizika naviazané na, na systém ETS, pretože táto výhrada už tu je od roku 2010. Viaceré pokusy na vyriešenie e, informatických e, systémov v prípade e, tohto obstarávania, ako sa zdá, neboli e, dostatočná, neuspokojujúca. Um, o niekoľko dní budeme dostávať, začneme teda dostávať návrhy týkajúce sa ekologického dohovoru Green Deal a to bude mať vplyv aj na teda toto obchodovanie s uhlíkom bude tu mať vplyv na, na európsku e, klimatickú politiku a teda nemôžeme podstupovať takéto riziko, že takáto E, takáto zakázka, takáto, takýto obchod e, bude vystavený e, takýmto informatickým hrozbám a práve preto je veľmi dôležité, aby DG Klima nám predložilo konkrétne návrhy. Ďalšia vec, kde sme nespokojní, sa týka vykazovania tzv. climate instrument. Je to veľmi dôležité, mimoriadne dôležité aj do budúcnosti, hoci teraz už hovoríme o, o minulosti. Minulosť sme nemôžeme, ale budúcnosť naopak tak zmeniť môžeme. Takže riadky e, týkajúce sa e, tohto climate mainstreamingu musia byť dostatočne presné vo vykazovaní teda tie jednotlivé riadky, aby sme vedeli e, presne o čo ide. Dnes to tak žiaľ nie je, čiže my ako Európsky parlament budeme na tomto spolupracovať s príslušným útvarom komisie. No a aj v rámci ekologického e, dohovoru chceme e, zosúladiť e, s Parížskou dohodou celý viacročný finančný rámec. No a tento green budgeting je veľmi, veľmi dôležitý, aby boli konzistentné všetky európske politiky v danej oblasti. Nemôžeme sa uspokojiť len s globálnymi číslami, kde sa spájajú agregovanie odlišné čísla, odlišné dáta a musíme mať možnosť možnosť pozitívne, transparentne a v niektorých prípadoch aj e, kriticky sa prizrieť na jednotlivé detaily. Čiže toľko e, ku komisii. A komisia by nám teda mala poskytnúť dokument, ktorý nám umožní e, nám aj teda príslušným výborom Európskeho parlamentu zhodnotiť to zosúladenie s cieľami Parížskej dohody, či sú splnené alebo nie. To platí pre klímu, ale aj pre biodiverzitu. Hovorili sme o tom predpoludním z EIB a aj v rámci hlasovania to figurovalo, čiže to je presne to isté. Toto sú dva body, ktoré e, ja považujem za, e, za dôležité, pretože obchodovanie s emisiami nemôže byť takto informaticky ohrozené a teda aj druhá spomínaná téma je mimoriadne kľúčová. Takže e, som, som za to, aby sme všetkým dotknutým aktorom dali absolutórium, ale chcem ešte raz zdôrazniť tieto dva strategické e, body, ktoré som spomínal. Teraz už dám slovo jednotlivým tieňovým spravodajcom pre tieto témy. Pán Stanislav Spolka, EPP, e začne. Za udelení slova. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja sa pripájam k vášmu návrhu. Podporujem udelenie absolutória pre komisiu v rámci tej agendy, ktorá je určená pre náš odbor. Pre náš teda za rok 2018 aj pre týchto 5 e, centralizovaných agentúr musím povedať, že môžeme byť celkovo spokojní s tým, ako komisia čerpala prostriedky v týchto oblastiach, ale určite je tam nejaký priestor pre zlepšenie. Chcel by som niektoré z nich spomenúť. Pokiaľ ide o DGNV, je treba zdôrazniť to, že došlo najmä k programe LIFE k výraznému oddeleniu platieb dokonca v dvakrát vyššej miere než v predchádzajúcom roku 2017. V súvislosti s týmto programom LIFE treba tiež povedať, že situácia je trochu napätá. Na generálnom riaditeľstve treba sa pozrieť možno na činnosti generálneho riaditeľstva na zlepšenie činnosti tohto riaditeľstva. Vy ste hovorili k DG Klíma, ja s tým súhlasím. A ešte pokiaľ ide o DG Sante, chcel by som sa vyjadriť, pretože tu je dobré oceniť to, že miera chýb pri činnosti tohto generálneho riaditeľstva nepresiahla e, mieru významnosti a tiež e, dvor auditorov konštatoval správne čerpanie vo viac než 98%. Na druhej strane séria platieb nebola pre, prevedená včas e, zo strany DG Sante a to by bolo dobre zlepšiť. Tiež si dovolím niekoľko poznámok k činnosti agentúr ktoré sú zaradené do tejto spoločnej diskusie. Pokiaľ ide o Európsku agentúru pre životné prostredie, chcel by som zdôrazniť, že plní významnú paneurópsku úlohu, pretože je určená pre spoluprácu tiež s krajinami mimo EÚ, ale tu tiež správna rada tejto agentúry konštatovala, že sa borí s nedostatkom finančných prostriedkov, to ste zdôraznili aj vy. A tiež schopnosť agentúry je do istej miery ohrozená reagovať teda primerane na vývoj politiky a na výzvy, pred ktorými stojíme. Ja by som sa chcel pripojiť k vášmu apelu na to, aby činnosť nášho výboru smerovala k tomu, aby sme podporili navýšenie finančných prostriedkov pre tieto agentúry. Myslím si, že to je taká slabina, ktorá sa objavila alebo objavuje v činnostiach všetkých agentúr. My im pridávame ďalšie úlohy a zároveň tie rozpočtové prostriedky, s ktorými pracujú, sú viac menej nezmenené. Pokiaľ ide o agentúru pre zdravie, a teda pre lieky, tak e, sídlo bolo teda prenesené z Londýna do Amsterdamu. To bola z jedných, jedna z víziev roku 2018 a určite to ovplyvnilo činnosť agentúry, ale myslím si, že sa celkovo podarilo zvládnuť tento proces, aj keď niektoré pracovné pozície nie sú obsadené v dôsledku tohto stiahovania niektorí pracovníci neobnovili svoju činnosť po presídlení do Amsterdamu. Agentúry sa boria tiež e, s dôsledkami vyjednávania, respektíve Brexitu. A myslíme si, že je dôležité e, nástojiť na hodnotách, na ktorých tieto agentúry stoja, to je transparentnosť a nezávislosť, ako aj vedecká odbornosť. Myslím si, že to platí pre všetky agentúry. Ja prezm, predložím niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré budú reagovať na návrh stanoviska, ale ako vravím, plne sa pripájam k vášmu návrhu, aby bolo udelené absolutórium komisie, ako aj všetkým agentúram. Ďakujem. Ďakujem. Za SAD pani Beňová. Ďakujem, budem pokračovať Slončine. Z pohľadu skupiny socialistov a demokratov má výkonnosť a efektívnosť decentralizovaných agentúr spadajúcich do pôsobnosti výboru ENVY celkovo vysokú a uspokojivú úroveň. Rozpočet bol vo všetkých prípadoch riadený efektívne a náležitým spôsobom. Zaznamenali sme, že vzhľadom na zvyšujúcu sa pracovnú záťaž v dôsledku prechodu na udržateľné hospodárstvo a kendúry každoročne dostávajú viac práce bez toho, aby sme robili zodpovedné zmeny v rozpočte a preto eh, budeme navrhovať aj aby boli zabezpečené finančne všetky aktivity našich agentúr. Pri rozpočtových zmenách pre agentúry e, by sme sa mali zamerať na pridanú hodnotu e, týchto agentúr pre Európsku úniu a pre ich osobitnú úlohu pri poskytovaní pomoci ostatným inštitúciám Európskej únie pri získavaní informácií potrebných na príjmanie správnych rozhodnutí. Všetky agentúry zohrávajú úlohu v dosahovaní cieľov Európskej únie. Svoju prácu musia adekvátne komunikovať. A rada by som uviedla, že v roku 2018 sme zaznamenali aj zvýšenie dosahu napríklad na sociálne médiá, čo pri súčasnom vývoji a súčasných trendoch je veľmi uh, dobrá správa. Transparentnosť je ale naďalej jednou z kľúčových zásad, ktorými by sa mala, mala riadiť činnosť agentúr. Vítame skutočnosť, že sa nezistili žiadne významné problémy a naďalej budeme podporovať ďalšie zvyšovanie transparentnosti. Dovolte mi ešte za mňa osobne aj za našu eh, politickú frakciu zdôrazniť, že všetky agentúry boli schopné dosiahnuť rodovú rovnosť na pracovisku, Eh, dokonca v niektorých agentúrách eh, máme zamestnaných eh, viacej žien ako mužov, tak keď hovoríme o rodovej rovnosti, mali by sme sa <laughs> zamyslieť nad tým, či postavenie mužov v týchto agentúrach je dostatočné. Naša frakcia eh, pripraví niekoľko návrhov. Ja by som chcela povedať, že som veľmi rada, že eh, bol schválený v minulosti v rámci rozpočtu pre rok 2020 aj môj návrh na zvýšenie eh, finančných zdrojov pre e, Európsku environmentálnu agentúru o 1,3 milióna, čím sa podarilo zvýšiť počet pracovných miest. Takže takýmto spôsobom by sme mali v budúcnosti pristupovať aj k ostatným agentúram. Zo stanovisk ale vyplýva že na základe všetkých údajov, aj tých, ktoré ste povedali, vážený pán prezident, aj kolegovia spravodajcovia, možno komisii udeliť absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblasti politiky životného prostredia a klímy verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2018 a že takisto je možné udeliť absolutórium aj piatim agentúram, ktoré sú v pôsobnosti nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. new no, no speaker. For the Greens, Ruta Barros. Dear Chair, dear colleagues, um... Ďakujem. Ďakujem za návrh stanoviska. Mnohí kolegovia už povedali, že áno, absolutorium by sme mohli udeliť, pretože tieto agentúry si vykonávajú svoju prácu a e, nie sú nie je to mrhanie e, peniazmi daňových e, poplatníkov, len niekoľko postrehov pre komisiu. Cieľ 20 e, klimatického mainstreamingu Chcela by som vidieť, ako bude zaručené, že tento cieľ bude plnený v budúcnosti, pretože ho chceme aj zvýšiť na to, aby sme reagovali na výzvy, ktorým čelíme a ja verím, že stratégia komisie ukáže, ako sa dá splniť tento cieľ. Chcela by som prejsť k konkrétnym agentúram. Mali sme tu zástupcu ECHA včera a nám objasnil úlohy agentúry, ako tiež kontroly, zvýšený počet kontrol, ktoré musia robiť. A myslím si, že ECHA má skutočne veľmi e, dôležitú úlohu, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj pracovníkov, sú v ťažkej situácii, sú vlastne financovaní z poplatkov subjektov a nikdy vlastne človek nevie, koľko presne vyzbierajú do konca roka, čiže je dosť ťažké plánovať e, ľudské zdroje a podľa mňa by bolo, bol dobré si premyslieť možno, či by mal byť vlastne istý definovaný rozpočet pre ECHA a potom tie poplatky by išli do toho rozpočtu, pretože by bolo plánovanie tak jednoduchšie. A E, myslím si, že tí e, e, žiadatelia, ktorí si neplnia svoje povinnosti, finančné povinnosti, by mali platiť vyššie poplatky, pretože vlastne tá situácia potom stiažená. Ak by si platili svoje, ak plnili svoje povinnosti, tak by aj tá situácia bola jednoduchšia. Pokiaľ ide o EFSA, mnoho ľudí si robí samozrejme obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a EFSA má skutočne dôležitú úlohu, aby túto bezpečnosť zaručila a, a vykonávajú nezávislé hodnotenia. A bolo spomenuté, že také dvojročné obdobie, to cooling period, je aplikované, ale nie úplne dôsledne, pretože je tam finančný prach 25% ak eh, dosiahnete financovanie zo strany vlastne tých subjektov, eh, ktoré je menšie než 25%, tak stále ste vlastne považovaní za eh, nezávislé, nezávislú skupinu. Napríklad, ak sú tam Jednoducho je problém v tom, či je skutočne zachovaná nezávislosť expertov, ktorí pracujú pre agentúru, ak sú tam experti s finančnými e, napojeniami e, na výrobcov. Pokiaľ ide o EMA, tak samozrejme oni to mali veľmi ťažké, musia znášať dôsledky Brexitu, ako už bolo povedané, a tiež e, veľmi náročná úloha boja vlastne proti tým e, spoločnostiam, ktoré si hája svoje e, finančné záujmy, kde sú e, pardon, klinické testy a kde veľakrát EMA musí bojovať na súde o transparentnosť a myslím si, že by mali dostať väčšiu podporu od komisie, pokiaľ ide o ECDC. Tiež e, mám isté obavy, že v, pokiaľ ide o 96 členov e, rady, e, nebolo vlastne poskytnuté vyhlásenie o konflikte záujmov. To je skutočne znepokojúce. A pokiaľ ide o EEA, to je téma blízka môjmu srdcu. Je to agentúra, ktorá zodpovedá za udržateľný rozvoj a snaží sa o skutočný pokrok v ochrane životného prostredia. Myslím si, že majú všetky tie informácie a údaje a počas Vianoc skutočne si musím vyhradiť ten čas, aby som si pre, dobre preštudovala ich webovú stránku, aby, ako už bolo spomenuté, ich úloha pri zbere, vyhodnocovaní údajov, aby zistili vlastne, aký je stav životného prostredia. Ich tá úloha bude iba narastať, pretože samozrejme pri vzhľadom na tú ekologickú, novú ekologickú dohodu ich e, úloha bude oveľa významnejšia než v predchádzajúcom mandáte, nie len v roku 2020, ale aj pre ďalší viacročný finančný rámec a už som už mi bolo povedané, že bohužiaľ e, sa očakávajú škrty v rozpočte pre zamestnancov a ja neviem, že ako to bude fungovať, ak budú mať menej ľudí a viac úloh, tak ja verím, že všetci členovia tohto výboru budú bojovať za to, aby bol udržateľný rozpočet pre túto agentúru. Ja sa teším na našu spoluprácu pri pozmeňujúcich návrhoch a na konečné stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Máme ešte nejakého rečníka? Ak nie, odovzdávam slovo komisii. DG Klima, potom Envia Sante. Ďakujem, pán predseda. Takže v mene komisie DG Climate, DG Klima vítame váš návrh udeliť absolutórium pre konkrétne DGs, generálne riaditeľstva a pokiaľ uh, ide o to, čo ste povedali a ETS, samozrejme viete, že to je taký základný kameň e, trhu e, s uhlíkom hodnota až do 80 mili- miliard eur a samozrejme toto číslo aj hodnota stúpa. Ehm, je to niečo ako banka alebo ako burza, dá sa povedať. Je to veľmi komplexný systém. Ja by som eh, mohol tu veľmi dlho rozprávať o tom, ako sme sa ho snažili zlepšovať. Dá sa povedať, eh, nie každoročne, ale každodenne eh, z, mali sme akčný plán, ktorý nebol plne implementovaný. Posledný, podľa posledného plánu bolo e, to, že by sme mali urobiť hodnotenie rizika a za koncom roku 2018, začiatkom tohto roku a záver bol taký, že bohužiaľ systém e, nesplňa všetky IT e, štandardy bezpečnosti Dalo by sa povedať, že je tam vlastne hardwareová výzva, presunutie serverov do Luxemburgu. Sú tam tiež softwareové e, problémy a aj ľudský faktor. Snažíme sa samozrejme, aby sme riešili tieto problémy, pretože je to vlastne skutočne taký kľúčový systém, e, ktorý riadime s ďalšími útvarmi komisie. Je to systém, ktorý je dôležitý pre celú komisiu, komisiu pretože tiež e, vlastne generuje peniaze a poskytuje e, prostriedky, generuje peniaze, ktoré skutočne zúfalo potrebujeme, aby sme mohli investovať do klimatických aktivít a inovácií, ak chceme dosiahnuť klimaticky neutrálnu ekonomiku do 2050. Chápeme, že nemôžeme túto rezerváciu, pardon, túto výhradu mať neustále a do nekonečna. Čiže zvážujeme iné možnosti riadenia, ale momentálne ešte nemôžem vám k tomu viac povedať, ale sme si vedomí vážnosti tejto výhrady a zvažujeme, či by sme to mali ponechať alebo zrušiť. E, vlastne v roku dá sa podľa správy z roku 2019, ale nevyzerá to tak zatiaľ. Ale snažíme sa, samozrejme dáme vám informácie. E, ako som povedal, sme si vedomí toho, že je to vážne. Pokiaľ ide o climate mainstreaming, chcel by som privítať e, prijatie pozmeňujúceho návrhu, ktorý pridal 10 miliónov naviac k rozpočtu. Určite to bude pre nás veľmi dôležité a užitočné v roku 2020, aby sme mohli riešiť klimatické problémy, aby sme mohli sa pripraviť pre ekologickú dohodu, čo je prioritou komisie. A pokiaľ ide o samotný mainstreaming, nemusím opakovať čísla. Je správne, že pre súčasný viacročný finančný rámec je tam iba uh, eh, 90,7 je to priekopnícka aktivita, ale nie je plne úspešná. Vieme, že chceme zvýšiť naše ambície pre ďalší viacročný finančný rámec. Teda predtým to bolo, opravujem, 19,7 a chceme to zvýšiť na 25 a opatrenia na monitoring a meranie. A osobne ma prekvapuje trochu, že nie je prístup k nejakému rozpisu podľa programov, pokiaľ ide o naše výdavky, ale budem e, kontaktovať Digi e, rozpočet, aby, budget, aby vám to poskytlo. A určite aj tieto správy, vlastne to dá sa povedať zelené výkazníctvo, e, to bude zahrňať nielen e, polnohospodárstvo, ale aj dopravu, ochrana životného prostredia a tak ďalej. A my sa tešíme na spoluprácu s vami a to je všetko z mojej strany v mene e, DG Climate. Ďakujem. Ďakujem pekne. DG Envy, nech sa páči. Thank you, Mr. President. I will uh, continue, uh... Ďakujem pekne. nebu- pozrieme sa na to vlastne z pohľadu DG Envy, program Live, ako viete, je riadený oboma našimi generálnymi riadi- riaditeľstvami a beriem na vedomie vaše pripomienke o vykonávaní niektorých neskorých platieb, ale to neznamená, že program nefunguje. Znamená to to, že sú možno isté problémy pre niektorých príjimateľov, ktorí dostali peniaze neskôr, ale ak sa urobí podrobná analýza, tak by ste videli, že tieto platby boli oneskorené len možno o 2, 3, 4 dní, maximum a tiež eh, treba zvážiť vlastne, v akej fáze sme teraz. To znamená vzhľadom na to predchádzajúce nariadenie. Uzatvárame vlastne tento projekt a v roku 2018 sme zažili skutočne taký vrchol externalizácie pokiaľ ide o riadenie tohto programu. Takže áno, bol to problém, ale môžem vás ubezpečiť a uistiť, pretože už máme štatistiky za rok 2019, že situácia sa zlepšila výrazne a máme len menej než 3% oneskorených platieb a nie 12%, ako sme to mali v roku 2018. Čiže môžeme povedať, že sa skutočne hýbeme tým správnym smerom, snažíme sa byť proaktívni a tiež začíname viac projektov širšieho rozsahu spolu s integrovanými projektmi, ktoré s, na ktorých sa podielajú viaceré krajiny. Okrem toho, vítam vaše postrehy o Európskej environmentálnej agentúre. Vieme, že je to agentúra, ktorá poskytuje skutočne toho veľa. Je to kľúčový pilier, pokiaľ ide o environmentálne klimatické podávanie správ pre komisiu aj pre vás na to, aby sa mohli robiť vlastne dobré rozhodnutia v oblasti environmentálnej a klimatickej politiky a vítame tie snahy vášho výboru, aby sa vlastne dali dodatočné zdroje tejto agentúre v nasledujúcom roku a určite e, je to potrebné, aby sa mohla realizovať ekologická dohoda, aby naše generálne riaditeľstva aj e, celá komisia vlastne mohla plniť tieto stanovené ciele. Chápeme tie problémy echa, o ktorých ste hovorili. Je to agentúra, ktorá sa zakladá na poplatkoch, je tam vlastne tá neudržateľnosť financií a my sa snažíme pri prideľovaní nových úloh snažíme sa presvedčiť aj ďalšie služby a útvary, že jednoducho nemôžeme len tak navýšiť ľudské zdroje bez navýšenia finančných prostriedkov. Snažíme sa teda e, poskytnúť aj dodatočné zdroje agentúram, aby nás poskytovali, e, podporovali v našej práci. Ďakujem. Thank you, DG Santé. Teraz zástupca DG Santé, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa tiež na úvod poďakoval za návrhy stanovisk udelujúcich e, auto absolutórium ako komisii, jednotlivým daňovým listom, tak aj decentralizovaným agentúram. Pokiaľ ide o potravňovú bezpečnosť, e, tento program musím povedať, že sme sa snažili všetkých síl e, tieto, programy, tieto programy implementovať čo najkompletnejšie. Pokiaľ ide o meškania, s platbami v programe pre potravnú bezpečnosť. Tam sme prijali v roku 2019 potrebné opatrenia, aby sa všetko zrýchlilo a dosiahli dobré výsledky v tomto roku. Pokiaľ ide o agentúry, ktoré spadajú pod DG Sante, to je EMA, potom EFSA a ECDC. Môžem povedať, že e, úzko spolupracujeme s týmito agentúrami. Tešíme sa, že aj dvor auditorov je toho názoru, že má dostatočné zábezpeky, pokiaľ ide o implementáciu výročného účtovníctva týchto troch agentúr. Takže e, Naďalej v tomto duchu chceme s nimi spolupracovať, aby zdroje, ktoré máme k dispozícii, priniesli čo mm, najväčšie efekty. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Dobre, takže e, ďalší postup. Pozmeňovacie návrhy sa predkladajú, ak teda nejaké predložiť chcete, do 10. decembra o 11. a hlasovať v Envy sa bude 20. 21 eh, januára a potom 19. februára eh, v konte a potom sa to dostane do plena v marci. Ďakujem teda pekne všetkým zástupcom komisie. Um. Uh, Prešiel by som k ďalšiemu bodu, ale potom budem musieť odísť. Kolegyňa má na predsedníckej stoličke návrhy, takže uh, zelenšie mesta a dávam slovo pani Šaldemoze. Ďakujem pekne, pán predseda. V minulom funkčnom období sme podporili iniciatívu mimovládok, aby sa vytvoril Európsky rok pre zelenšie mesta. A vo výbore Envy sme sa toho chopili znova, teda aby komisia podporila znova takúto iniciatívu mimovládok. Prečo považujeme za dôležité mať Európsky rok zelenších miest? No už súvisí to s našimi environmentálnymi iniciatívami a dobre to zapadá aj do práce novej komisie, pretože mesta zohrávajú dôležitú úlohu eh, k transformácii k ekologickejšiemu systému. Ehm, preto máme pocit, že vďaka mestám by sa dalo posilniť túto zelenú transformáciu preto teda navrhujeme, aby sme mali takýto Európsky rok zelenších miest. V uznesení navrhujeme, aby tým rokom bol rok 2021, ale predložíme pozmeňovací návrh v tom zmysle, že by to bol až rok 1000, pardon, 2022. <laughs> Čiže to plánovanie tohto roka zelenších miest by mohlo prebehnúť a celé by to sa mohlo zvládnuť aby sme sa mohli na tieto zelenšie mesta naozaj zamerať. Dôležité je to, získať eh, viac zelených plôch, chceme sa zamerať na výskum, inovácie. Občania by mohli robiť viac, aby sa ich štvrte stávali zelenšími. Chceme sa zamerať na zelenú kultúru, a ešte tomu uznesení je kopa iných dobrých návrhov. Pokiaľ ide o kolektív autorov uznesenia, chcela by som v našom spoločnom mene vyzvať všetkých členov výboru Envy, aby podporili a tento Európsky rok zelenších miest 2021 na podporu zelenej transformácie a príspevku miest k tomuto cieľu. Ďakujem pekne. Takže ja teraz sa e, teda preberám predsednícku úlohu a dávam slovo pani Trievaler. Ja som Trie Lenoir, ale nevadí. Malá chybička. Áno, veľmi často dochádza k takejto zámene. Takže už to v zásade som sa s tým zmierila. Ja by som len chcela zdôrazniť to, že tie veľké mesta, tie veľké metropoly, sú veľmi dôležité eh, regionálne eh, zložky európskej politiky s významným miestom a problém zdravia, ktorý súvisí so znečisťovaním ovzdušia, súvisí s mestským životným štýlom. Eh, toto sú veci, ktoré sú tam veľmi príznačné, veľmi výrazné a preto je dôležité, aby sme tú politiku zeleného dohovoru Eh, dostali eh, cez tieto veľké mestá a cez tieto veľké eh, metropoly teda jej realizáciu. Ďakujem, ďakujem pekne. Áno, v tomto špeciálnom móde pokračujeme. Pani Paulus dostáva slovo ako ďalšia. Áno, ďakujem pekne za túto možnosť. Ak dovolíte, vystúpila by som teda tento raz po nemecky. Trošku by som sa s vami chcela podeliť o svoje myšlienky keď som sa ponorila do tohto konceptu. Ja som z mesta, ktoré na 70% bolo v druhej svetovej vojne zničené a potom v 50. rokoch eh, bolo teda um, obnovené autenticky, čiže je to skôr uh, také sivé mesto, ktoré teda vzhľadom na to teda som veľmi, veľmi obdivovala, keď som bola za hranicou, dostávala tie zelené mesta, s ktorými som sa stretávala. E, je tu veľa problémov, o ktorých sa často hovorí, napríklad vymieranie druhov hmyzu a v Nemecku došlo e, k takému združeniu komún, e, obcí pre väčšiu biodiverzitu. Napríklad E, keď sa pozrieme na súkromné záhrady v Nemecku, ich e, plocha je väčšia ako plocha všetkých e, chránených oblastí v Nemecku. A keď sa k tomu ešte aj komunálne plochy pridatajú, tak naozaj vidíme, prečo stratégia biodiverzity musí vychádzať práve z miest. Je to preto, lebo mesta sú ešte najmenej znečistené pesticídmi v rámci krajiny a vzhľadom na tie malé plochy jednotlivých oblasti eh, sú veľmi dobre využiteľné na rôzne biotopy. V mnohých mestách, napríklad v Poríni, Falcku, máme plochy, ktoré e, sa tam vyskytujú tak či tak. Či už sú to tie dopravné ostrovčeky, nejaké malé kúsky e, trávnika, ktoré sa využívajú práve na to zvýšenie biodiverzity a často to tie obce, respektíve občania vnímajú veľmi pozitívne, pretože je to aj menej nákladné nemusieť ich kosiť každé dva týždne napríklad a tiež to posilní e, vlastne stabilitu miest, respektíve obcí e, v časoch klimatickej krízy. E, vzhľadom na tie extrémne prejavy počasia je potrebné, aby sme naše mesta vybavili a myslím si, že celoeurópsky projekt by v tejto súvislosti bol dobrou príležitosťou. Ďakujem pekne. Pani Melan, áno, ďakujem pekne. Veľmi stručne chcem povedať, že toto táto iniciatíva zelenších miest, e, že to nie je úplná novinka, alebo keď sa pozrieme na tú veľkú migráciu v 19. storočí, keď sa pozrieme na e, tie e, veľké oceliárske aglomerácie, ktoré vznikali, boli to skrátka také nadrozmerné mesta. No a keď sa pozrieme na globalizáciu celosvetovo, ale špeciálne v Európe, keď tá logika metropol sa presadzovala, tak viedla skrátka k dezertifikácii nášho vidieka, so všetkým, čo s tým súvisí. Čiže takáto metropolizácia spôsobila obrovské problémy a naozaj táto humanné e, sa z toho vytráca. Technické infraštruktúry pre život, mm, keď sa pozrieme na um, infraštruktúrne projekty, keď sa pozrieme na um, riadenie vodného systému a tak ďalej. E, toto všetko o tom veľmi jasne, jasne uh, svedčí. Uh, takže naozaj musíme zabezpečiť dobrú kvalitu uh, života uh, a to sa, dostane, to sa dosiahne uh, cestou uh, odklonenia sa od tej metropolizácie a návratu k tomu vidieku a k tomu humannému v tomto celom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Hojsík, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja nie som z mesta, ktoré padlo za obeď druhej svetovej vojny. Stredná a východná Európa, to skôr, bola skôr ničená 40 rokmi totalitného režimu. Ale pokiaľ ide o Európsky rok zelenších miest, to považujem za dobrú príležitosť, nielen aby sme poukázali na tie zmeny, ktoré je potrebné urobiť, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie, pre um, prispôsobenie sa klimatickým výzvam a výzvam znižovania biodiverzity ale naozaj môžeme ukázať, že e, mesta sú v popredí boja proti stavu klimatickej núze. Lebo keď sa pozrieme na mm, skúsenosti e, z minulých období, vidíme, že sú často obce, mesta, ktoré toto celé tlačia a prechádzajú tou najväčšou transformáciou. E, čiastočne to spadá mm, alebo čiastočne ide o dopravu, infraštruktúru, snahu zlepšiť verejnú dopravu, potom zmeny v politike budov, potom politika ozeleňovania verejných priestranstiev, aby znova slúžili ľuďom. A ja dúfam, že toto je teda ani nie tak začiatok, ale skôr nadviazanie na mnohé pozitívne príklady, ku ktorým už v Európe došlo a môžu byť prevzaté ako vzory ďalšími. Ďakujem pekne. Ďakujem a ešte tu máme pani Rivasi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja sa veľmi teším z tejto iniciatívy, lebo keď tento rok bol horúčavý, tak sme vedeli, že um, tým najviac trpia tie mesta. Čiže preto je to ozelenenie miest také dôležité. V tejto súvislosti je naozaj potrebné posilniť biodiverzitu. Ide o teda sadenie stromov s cieľom znížiť teplotu. Ale ešte je tu druhá vec a to je znečistenie. A vidíme, že v mestách to znečistenie je vyššie, hlavne pokiaľ ide o tie drobné čiastočky. Vo Francúzsku napreduje jedna vec, Konkrétne v 2019 bolo rozhodnutie, ktoré zakazuje používanie pesticídov v mestách. A vďaka tomu máme oveľa viac hmyzu v mestách, vrátane pčiel. Keď sa pozrieme na polnohospodárstvo, tam tiež bola vlastne snaha e, zakázať v blízkosti e, obydlí používanie takýchto, takýchto látok. Máme tu ale aj e, teda iniciatívy ministerstiev, e, Eh, v súvislosti s inštaláciou 5G. Eh, keď sa pozrieme na tie infraštruktúry, ktoré sú na to potrebné, keďže je to nevyhnutná technológia, eh, tak Eh, sú tu, sú tu teda dostatočné predpoklady toto prepojiť, eh, pretože je tu paradox 5G všade eh, a toto je v, často v rozpore s so ozeleňovaním, teda s zosadením stromov. Takže naozaj sa myslím, že neuchopilo, neuchopil rozvoj toho, tej 5G technológie správnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Vilanueva Ruiz. Ďakujem, pán predseda. Včera sme videli začiatok COP25, pôvodne sa to malo konať v Čile, ale teraz je to nakoniec v Španielsku. A ja by som chcela vyslať solidárny odkaz e, čilskému ľudu. Občianská spoločnosť e, vidí že je tu možno nedostatok vôle presadzovať ciele predchádzajúcej e, konferencie COP, tiež pokiaľ ide o Nikaragu a Sýriu, musíme drasticky znížiť emisie CO2. OMS e, odhaduje, že e, je samozrejme príliš veľmi veľa ľudí, ktorí trpia týmito dôsledkami emisí CO2 Musíme si byť vedomí, že 100 firiem na svete zodpovedá za 70 emisí roku 2018. V našej krajine sa predstavovala 80 všetkých emisí v Španielsku a teraz je to jeden z hlavných sponzorov COP25 potrebujeme skončiť s takouto dvojitou morálkou a na to, aby sme zvýšili kvalitu vzduchu, musíme tiež znišiť dopravu v mestách. Nejde iba o individuálne rozhodnutia, čoraz viac ľudí chce cestovať autom, ale to je spojené tiež s tou potrebou cestovať za prácou čoraz ďalej. Je tu snaha o optimalizáciu času a presunu osôb ako aj tovarov do napríklad vzdialených obchodných centier, čo potom samozrejme ničí e, malých lokálnych producentov. Ako nám aj mladí hovoria na ulici, nie je to len problém e, zmeny vzduchu a klímy. Potrebujeme zmeniť celý systém. To znamená, chceme e, zdôrazňovať význam zelených miest v našich mestách a je to boj proti klimatickým zmenám, boj politický a nesmieme zabúdať na to, že môžeme myslieť inak, ale dýchame vždy rovnako. Ďakujem pekne. Um, no Ďakujem veľmi pekne. Um, mm, máme tu uh, kolegov z komisie, pani Klaudia Fusko. Uh, ste medzi nami. Super, takže prosím vás, uh, aby ste zareagovali v tejto chvíli. Ďakujem. Yes, thank you very much for your, um... Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem veľmi pekne aj za tieto návrhy, ktoré môžeme um, priaznivo privítať. Domnievame sa, že v aktuálnom politickom kontexte ešte viac miest musí zohrávať dôležitú úlohu boji proti zmene klímy a je potrebné, aby sme takto riešili v širšom kontexte aj klimatické zmeny. Mesta sú e, tiež e, miestom, kde dochádza k rôznym naliehavým mm, udalostiam. Tiež to jeden kolega spomínal. No a e, primátori a starostovia vedia riešiť určitým spôsobom tieto naliehavé situácie. Aj to robia, takže E, toto všetko prebieha v podstate vďaka určitej odvahe týchto starostov a primátorov, ale aj vďaka Európskej únii. Máme e, program v oblasti miest, máme taktiež e, cenu pre európske hlavné mesta, ale nie je to len pekná cena, je to naozaj skutočná politika zaviazať sa k spolupráci so starostami a primátormi na takejto environmentálnej e, politike a jej presadzovaní. Dúfam, že sa nám podarí úspešne presadiť aj e, ekologický dohovor. Niektorí ste spomínali, že mm, e, robíme ekologizáciu miest, to je tiež dôležité, ale robíme, robíme toho aj oveľa viac. <clears throat> Máme tu predloženú stratégiu v oblasti biodiverzity a tá by mala byť zrealizovaná eh, a rozpracovaná v priebehu prvých 100 dní, čiže kolegovia na tom eh, pracujú. Ide o, o obnovenie biodiverzity aj ochranu. Takže naozaj je to čosi, na čo sa vo svojej práci komisia výrazne zameriava. Taktiež e, e, spolupracujeme e, v rámci našich útvarov aj na mobilite a na znižovaní emisí. Kvalita ovzdušia je veľmi dôležitá, znižovanie emisí CO2, ale aj znižovanie hluku ehm, rôzne správy dokazujú, že, že z takéhoto znečistenia vyplývajú na občanov mnohé negatívne dôsledky, takže chceme dosiahnuť zelenšie mesta, ale bude to zavisieť od konečného rozhodnutia komisie, pretože to vyžaduje veľa práce a veľkú prípravu. Chcem to zdôrazniť aj preto, že na začiatku um, sa spomínalo, že ide o iniciatívu mimovládnych organizácií, ale chcem zdôrazniť aj to, že v rámci našej práce spolupracujeme so všetkými zainteresovanými aktérmi, nielen s občanmi a s mimovládkami, ale aj s priemyslom, pretože ak chceme spolupracovať a dosiahnuť zmenu, musíme sa preto spojiť všetci. Takže Chcem vás e, podnietiť, aby ste spolupracovali aj s konventom primátorov a e, so sieťou pre spoluprácu európskych miest. Ďakujem veľmi pekne aj za predložený pozmeňujúci návrh e, v súvislosti s dátumom, s lehotou. Tým by komisia získala viac času na to, aby na tejto iniciatíve mohla pracovať. No a v prípade žiadosti o bližšie vysvetlenie sme vám samozrejme k dispozícii. Ďakujem the dates that I need to remind everybody of the... Chcem všetkým pripomenúť, že ehm, 10. decembra o 11. predpoludním je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a hlasovanie sa bude e, konať 20. alebo 21. januára na našom výbore a na plenárnom zasadnutí v ten nasledujúci mesiac vo februári, teda na plenárnom zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej budeme pokračovať bodom číslo 30 Ide o výmenu názorov s komisiou o rizikách pre bez... rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu o mechanizme únie v oblasti civilnej ochrany. Chceme teda hovoriť o stanovisku komisie um, um predtým, než uh, uvedieme spravodajcov, pán Johannes Lukva z komisie je, dúfam, medzi nami a Johannes uh, dostanete 10 minút um, na odprezentovanie tejto témy a potom dostane slovo náš spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za možnosť dnes vám odprezentovať tento návrh. Um, dôvody predkladania tohto návrhu sú pomerne eh, technické, takže niektorých vás ušetrím, aby sme ušetrili čas. Prečo teda tento návrh? No už samozrejme jeden z dôvodov je e, rozpočet pre viacročný finančný rámec a je e, potrebné to zosúľadiť s návrhom z marca tohto roku v súvislosti so sektorovou legislatívou alebo s odvetvovým e, právnym predpisom. V kontekste viacročného finančného rámca um, v máme tému bezpečnosti a máme tam celkový rozpočet 27 miliard e, a z toho je tejto téme venovaný 1,4 miliarda. Chceme, chceme teda optimalizovať VFR v tomto kontexte, pretože musíme teraz pracovať na dvoch e, riadkoch. Jedna časť sa týka vnútornej časti EÚ, druhá časť vonkajšej, takže tým sa to celé trochu skomplikovalo. No a ďalšia vec, ktorú chcem uviezť a podľa mňa je dôležité e, to riadne pochopiť, ide o to, že ide o spoločnú, spoločnú kompetenciu, spoločnú právomoc e, e, v oblasti civilnej ochrany, takže E, nefinančný návrh, e, ktorý navrhujeme, je vypustenie prílohy 1 z aktuálneho návrhu, pretože na základe reformy tohto systému e, teda to by malo vyprodukovať kritickú masu aktív členských štátov, ale aj rezervu na úrovni EÚ a samozrejme rozpočet na, pripra- na pripravenosť sa výrazne zvýši a preto pre nás e, nie je e, možné tam zachovať príslušné percentá. Tiež chcem doplniť, že v skutočnosti tieto percentá sa týkali záväzkov a nie e, úhrad a platieb, čiže nehovorí sa tam o skutočnom vykonaní týchto platieb, ale v prevencii pre nás je dôležité aj to, aby teda k tomu naozaj aj došlo, aby sa to zrealizovalo, ale nie len, aby to bolo naplánované. Časo, e, harmonogram je taký, že začiatkom roku 2020 chceme mať trialógy a keďže tu máme viacero iných ako finančných e, návrhov, e, preto je pre nás dôležité uzavrieť to čím, čím najskôr. Chcem len povedať alebo spomenúť e, tri najzákladnejšie body. Budeme potrebovať e, výraznú podporu Európskeho parlamentu, aby sme mali rozpočet, ktorý nám umožní spolufinancovať aktíva, ktoré členské štáty potrebujú získať. Napríklad e, lietadla, vzdušných síl sú veľmi nákladné, e, alebo možnosti pre e, zdravotnú e, edukáciu pre vysoko infikovaných pacientov, napríklad v prípade nákazy eboli sa teda nie sú zahrnuté do civilnej ochrany, ale sú potrebné a sú tiež veľmi nákladné, čiže počítame s vašou podporou. Ďalšia vec od od realizácie rozpočtu, eh, teda za to zodpoveda komisia, tak v podstate v skutočnosti tento systém eh, vychádza z ochoty členských štátov vytvoriť aktíva, aby sa tvorili eh, mm, mm, činnosti v oblasti pripravenosti a potrebujeme flexibilitu aj pri plánovaní rozpočtu a jedine, ak sa nám to podarí, ak to mm, zabezpečíme, tak sa nám podarí implementovať e, rozpočet v 100% rozsahu. A tiež chcem zdôrazniť aj to, že ak sa vypustí príloha 1, tým sa suma nezníži. Nezníži sa tá, nezníži sa tá suma, ktorú plánujeme e, venovať na prevenciu a na preventívne činnosti. Tie považujeme za e, najdôležitejšie za aktuálny viatročný finančný rámec a v zásade výdavky na túto oblasť vyššia o 40 Rada e, už samozrejme rokovala o týchto témach veľmi podrobne a ja sa teda len stručne vyjadrím k tomu, čo uviedla rada. Čiže poprvé možnosť upraviť viacročné programy. Hovorili sme v rade o tomto, o, o tejto prílohe jedla a e, prílohe 1 a e, vysvetlili sme členským štátom, že aktuálne takýmto spôsobom nie sú schopné vyčerpať rozpočet e, a členské štáty na to reagovali, že, že v aktuálnom systéme nie sú schopné plánovať dostatočne e, dlho dopredu, e, pretože sú zahltené, takže chceme mať e, viacročné programy, ktoré nám umožňujú ľahšie plánovať, lepšie plánovať a lepšie teda realizovať a implementovať tieto veci a, a výraznejšie sa venovať činnostiam v oblasti prevencie. Flexibilita eh, by sa vytvorila eh, tým, že by sme mali pracovné programy eh, viacročného charakteru a umožnila by sa aj nepriame vedenie. Prečo? Nož preto, že by sme mali mať výrazne navýšené finančné prostriedky, relatívne komplexný systém riadenia a spolufinancovania pri nadobúdaní nových aktív, pretože členské štáty ich nadobúdajú, členské štáty práve idú do toho verejného obsahu obstarávania a pri implementácii rozpočtu musíme teda zohľadňovať aj počet aktív. No a taktiež tu máme tzv. znalostnú sieť, ktorá by mala zabezpečiť rôzne cvičenie, školenia, um, financovanie systém, teda centier excelentnosti aj výskum. No a členské štáty by uprednostnili, aby v Európskej komisie bol sekretariat s 12 uh, zamestnancami. Podľa nás to, um, to nedáva zmysel, podľa nás európske inštitúcie to veľmi dobre vedia zabezpečiť, ale budeme musieť prejsť do režimu nepriamého správovania a riadenia, aby sa nám podarilo e, zafinancovať tieto kapacity v členských štátoch. Nuž, toto je pomerne zaujímavý vývoj a čo, niektoré členské štáty, keď rokovali uh, o rozhodnutí 13.13, 13, tak trvali na tom, že uh, Eh, operácie eh, um, eh, v prípade aktív z púlu pre civilnú ochranu by mali byť znížené o teda z hľadiska dopravou na, na dopravu. A niektoré členské štáty, ktoré na tom trvali, keď následne zasahovali po po um, hurikáne uh, Idaj v Mozambiku, tak vtedy sme si uvedomili, že to možno nie je tá najlepšia alternatíva. My v komisii sme vždy uh, argumentovali tým, že uh, keď ide o operácie mimo EÚ, mali by sme byť štedrejší, pretože civilná ochrana je veľmi efektívna naďalej a porovnateľne lacný zásahový režim uh, No a teda e, zvýšenie na 75 operačných e, nákladov je čosi, čo komisia teda podporila ako návrh. No a e, na záver Eh, teda nedávny vývoj, o ktorom sme eh, kolektívne nevedeli, aspoň nie až tak do podrobností, keď sme začali eh, rokovať, teraz to už poznáme lepšie. Ide len o formálnu otázku. Systém Galileo sa bude do budúcnosti používať aj na výstrahu občanov v prípade v prípade katastrof alebo teda prírodných nešťastní. Takže môžeme e, satelitne zasielať občanom e, výstrahy formou správ, no a máme tu aj niektoré členské štáty, ktoré to koordinujú, takže v podstate pozmeňovací návrh v tomto prípade je taký, že orgány civilnej ochrany členských štátov nám musia dať vedieť, e, kde sú uh, kde sú tie um, mm, kontaktné eh, miesta, focal points pre tieto systémy. No a ideálne by to bolo tak, že my a kolegovia, ktorí zodpovedajú za Galileo, by sme chceli mať jedno operačné rozhranie v každom členskom štáte, ale eh, to je len taká formálna úprava, ako som už spomínal. Chceme jednoducho eh, zabezpečiť to, že tieto orgány, tieto kontaktné miesta budú zriadené alebo teda určené. Na záver, viem, že za daný čas som to stihol prejsť len povrchne, ale chcem v podstate vyzvať e, výbor, aby ste vlastne chápali to, že e, do rozpočtu Európskej únie sme vrátili 44 miliónov eur tohto roku, pretože členské štáty neboli dostatočne rýchle pri e, tvorbe aktív. Trvá to určitý čas, musia ísť za ministrom financií, musia začať verejné My Chceme stimulovať stimulovať členské štáty, chceme im dať lehotu začiatkom budúceho roka, aby nám povedali, aké majú plány na nadchádzajúci rok, aby sme presne zabezpečili to, že sa nám podarí e, vyčerpať rozpočet e, v rozsahu 100%. A, a verím, že sa nám to podarí splniť a preto by sme chceli, chceli e, dosiahnuť to, aby sa eh, tento rok nebral ako nejaký argument, prečo by celkový rozpočet mal byť znižovaný a verím, že, že sa nám s, s rozpočtom podarí naložiť rozumne. No a dúfam, že eh, v priebehu tohto eh, roka v lete sme v podstate videli, že, že kapacity na území EU jednoznačne potrebujeme výrazne zvýšiť. Ďakujem veľmi pekne hovoríte, e, že ste hovorili len povrchne, ale, ale tá, tá, ten povrchný pohľad môže byť e, niekedy pomerne rozsiahlý aj za celkom dohlbky. Ehm, a otázky civilnej ochrany sú témou, o ktorých nehovoríme až tak veľmi často, ale je zrejme, že že Európska únia aj tento výbor robí v tejto oblasti veľa dôležitej práce. Hovorili ste teda veľmi stručne a um, podľa vašich slov aj povrchne, ale ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Teraz uh, dám slovo pánovi Angelokisovi, ktorý bol spravodajcom a poprosím vás o, o vaše stanovisko a aj vašu prvú reakciu aký, alebo aj akýsi prehľad o, o diskusiách, ktoré prebehli doposiaľ. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Nebudem opakovať to, čo tu už odznelo, to, čo už mm, spomínal zástupca komisie v rámci svojej prezentácie. Na predchádzajúcich rokovaniach som sa zúčastňovala ja ako spravodajca alebo ako tieňový e, spravodajca ehm, rokovania s radou boli zložité, to je isté, ale aspoň sa nám podarilo zabezpečiť to, že Európska únia bude mať k dispozícii potrebné nástroje na to, aby sme dokázali čeliť týmto prírodným nešťastiam, ktoré sú čoraz početnejšie a aj rôznym iným hrozbám, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Čiže ehm, napriek rôznym prístupom e, v spolupráci e, s s radou sa nám podarilo e, zriadiť RESC EU, so spolupráci s veľvyslancami a um, spolufinancovanie zo strany EÚ bolo um, dosť e, výrazné, až 80-90 Mohli by sme v prípade určitých um, naliehavých e, incidentov dospieť až do 100%, ale ak teda usídime, že nejaký členský štát potrebuje, potrebuje pomoc, tak vždy budeme pripravení im takémuto štátu pomôcť. No a takýmto spôsobom vytvárame na európskej úrovni nový stupeň e, ochrany a e, to znamená, že žiadny štát neostane e, izolovaný a bez pomoci v prípade potreby. Členské štáty by mali čo najlepšie využívať a čerpať e, európske finančné prostriedky. A to sme teda začlenili aj do dobrovoľných finančných prostriedkov, ale žiaľ e, komisia nedostala dostatočné právomoci v oblasti prevencie a kontroly projektov e, a zásahov v prípade prírodných katastrof a nešťastí. Napriek, napriek e, teda ak budeme mať dostatočné zároky, záruky, tak e, sa preskúma e, situácia poškodeného členského štátu a komisia teda následne vydá k tomu odporúčania od marca teda keď tento nový rámec e, vstúpil do, do platnosti, už sme odtedy zaznamenali pozitívne výsledky. Šesť e, členských štátov sa zúčastňuje na e, tomto programe RESC EU a to po, pomohlo posilniť kapacity. V lete sme už videli, že moja krajina Grécko teda využilo tieto finančné prostriedky v prípade e, požiarov, e, ktoré e, u nás v istom regióne vypukli. umožnilo nám to nakúpiť vybavenie na boj proti týmto týmto e, požiarom, týmto e, e, prírodným katastrofám, ale okrem takéhoto vybavenia sme mohli kúpiť aj rôzne zdravotné vybavenie. Komisia nám povedala, že je potrebné sa ubezpečiť v tom, že tento nástroj Solidarity bude mať k dispozícii všetky možnosti, aby to mohlo riadne fungovať. V rámci rozpočtu tu tu máme vyhradenú sumu 4 miliardy na obdobie 21-27, to je podľa nás rozumné a uvidíme, ako dopadnú rokovanie. Je to investícia do budúcnosti, aby sme si boli istí, že Európska únia bude môcť čeliť eh, klimatickým zmenám, ako aj dôsledkom. A aj eh, teda chrániť európskych občanov. Takže je to dobrá príležitosť eh, na vyriešenie problematických otázok z minulosti, na ktoré sa v priebehu predchádzajúceho obdobia a predchádzajúcich reforiem nepodarilo zareagovať a vyriešiť ich. Na margo prístupu rady musím povedať, že e, tie vyhliadky sú pozitívne. E, v prípade teda týchto e, prostriedkov v danom dobrovoľnom fonde, ale musíme vedieť e, teda takto zasahovať a prispievať aj na území EÚ a mimo EÚ. je dôležité, aby členské štáty mohli využívať systém Galileo, satelitný systém, na zasielanie e, výstrach e, občanom, ktorí sú prítomní v ohrozených zónach. Ale musíme ísť ešte ďalej. Nesmie tu byť len táto možnosť. Musíme vyvinúť tlak na členské štáty, aby všetky využívali tento systém. No a jeden negatívny príklad, moja krajina, Grécko, teda je to, je to negatívna skúsenosť, ktorú sme mali po mnohých rokoch, po mnohých Mm, oznámoch o tom, že tento upozorneniach na to, že tento systém stále nebol aktívny. Tento systém je stále neaktívny a občania ho nemôžu využiať v prípade prírodných katastrof eh, a nemôžeme ich takto upozorniť. Eh, keď začiatkom roka mm, predložím návrh správy, tak o tom budeme ešte hovoriť. No a chcem Eh, poukázať na to, že dúfam, že sa nám podarí spolupráci s ostatnými kolegami vypracovať nový text, ktorý bude eh, uvádzať všetky potrebné nástroje a podarí sa nám zabezpečiť to, že naši občania v hoci ktorom členskom štáte EÚ budú v bezpečí. Um, believe... Ďakujem pekne. Myslím, že nulomelo tu nie. Neviem, že či niekto za EPP by sa chcel vyjadriť. tak by sme mohli ísť k pánovi Stefanu T. za Renew. Budem vystupovať ako tieňový spravodajca v mene Renew a chcel by som sa poďakovať. To vaše vystúpenie nie je mi jasné úplne časový harmonogram, kedy musíme prijať presne rozhodnutie a po druhé súhlasím že pokiaľ ide o Rescue EU a e, mechanizme civilnej ochrany, musíme to robiť v kontexte viacročného finančného rámca, pretože mám pocit, že to, čo máme teraz, to je skutočne veľmi málo a krízy prichádzajú E, sú čoraz závažnejšie a vždy sa len snažíme, aby sme tu mali dve helikoptére, helikoptéry alebo nejaké dva pluky vol, dobrovoľníkov a tak ďalej. Vždy to jednoducho nechávame, možno na leto prídu rôzne tieto krízové situácie a e, my sa ich potom snažíme nejako hasiť a ja si myslím, že potrebujeme niečo koherentnejšie, a čo bude mať silnejší rozpočet za sebou. Ďakujem. Ďakujem. Ja poviem členom samozrejme aj e, viac k časovému e, harmonogramu, ale myslím si, že najprv teda e, poviem toľko, že 10. decembra je termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ospravedlňuje sa predsedajúci ja som sa pozeral na zlý papier, takže toto ignorujte. E, ja som to povedal kvôli tomu, pretože 10. decembra je vlastne termín pre predloženie návrhu správy a potom 28. 28. januára budúci rok bude ten termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďalšia kolegyňa tu nie je. Silvia Sardone, nech sa páči. Ďakujem. Systém civilnej ochrany pre Európu bol predstavený ako systém vytvárania a posilňovania solidarity medzi členskými štátmi, ale mám tu isté pochybnosti, pokiaľ ide o zvýšenie financovania EÚ. Chcela by som pochopiť, čo sa tu deje Čiže dám peniaze EÚ, aby e, kúpili e, helikoptéry, zariadenia, zaplatili ľudí, ktorí respektíve potom sa môže nejako kofinancovať e, môj nákup. ja neviem, že či je to skutočne výhodné pre našu krajinu, pretože pravdepodobne zap platíme, by sme tak zaplatili oveľa viac, keby sme si to možno nakúpili sami. Pokiaľ ide o mňa, kompetencie a právomoci pre civilnú ochranu by mali zostať v rukách jednotlivých členských štátoch, štátov, takže možno by ste to mohli objasniť. Ak máme problémy v Taliansku, mám požiadať o prostriedky od vás, to by sa mi zdalo šialené. Ak máme nejaké dve krajiny, ktoré riešia problém, e, svoje problémy, tak to rozhoduje o tom, že ktorý je prioritný. Ako podnikne príslušné kroky Únia v zase, že v Taliansku by sme potom čakali, e, kým sa ubezpečíme, že nie je žiadna nejaká klimatická kríza vo Francúzsku alebo v Nemecku, pretože určite by sme e, neboli prví v poradí. Ako by to teda fungovalo? Zdá sa mi, že z ekonomického hľadiska, ako aj z hľadiska národnej zvrchovanosti, e, to bude asi katastrofa. Ďakujem pekne. Pán Alexander Vondra tu asi tiež nie je za EKR. Tak ideme ďalej. Pani Konečná Zague, či je tu? Sú nejakí ďalší členovia, ktorí by sa chceli ozvať? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som súčasťou e, civilnej ochrany v mojom regióne, čiže viem dobre, o čom hovorím. Chcel by som nadviazať na jeden argument. A v roku 1976 e, po zemetrasení vo Venecia Giulia na severe Talianska sa zrodila civilná ochrana a príslušný minister inicioval e, túto aktivitu, bol to na základe, respektíve bolo to, to združenia e, občanov a toto momentálne veľmi dobre funguje, je to vynikajúca inštitúcia aj na medzinárodnom v medzinárodného meradla, čiže ak máme nejaké zemetrasenie alebo nejaký iný problém, napríklad minulý týždeň sme zasahovali v Albánsku, predtým v Grécku, čiže my nepotrebujeme vlastne pomoc zvonku, dá sa povedať, máme istú autonómiu. Okrem toho je tu nevýhoda. Je pravda, že Taliansko je veľmi e, seizmická oblasť, tiež e, sú tam ďalšie prírodné katastrofy, ale aj, ako povedala vlastne kolegyňa Sardone, môžeme súhlasiť s tým, že by mohla tu byť medzinárodná koordinácia, ale nás znepokojuje, že by nám mala byť odobratá táto funkčná autonómia, pretože to je dôležité pre efektívny zásah. E, civilná ochrana v Taliansku má operatívne jednotky, ktoré sú pri, pripravené okamžite zasiahnuť. E, robia to autonómne a toto nás veľmi znepokojuje, že by bola vlastne ohrozená táto autonómia zo strany nadnárodnej veľmoci. A na záver by som chcel povedať niečo veľmi dôležité, pretože tu hovoríme, respektíve nehovoríme o tom, koľko stoja veci. Civilná ochrana v Taliansku 80 z toho sú dobrovoľníci, ktorí nedostávajú nič, ktorí si musia zobrať e, dni voľna, aby dobrovoľne pomáhali ostatným občanom. A preto akékoľvek opatrenia v oblasti civilnej ochrany v nadnárodnom meradle musí byť tiež v tomto duchu, pretože sa mi zdá, že teraz toto by sa malo aplikovať aj v prípadoch e, rôznych prírodných katastrof, ako je napríklad zemetrasenie. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, vyjadril by som sa. Na marcovom pléne sa bude hlasovať a môžu sa potom spustiť rokovania. Takže toľko k tomu časovému harmonogramu. A ešte ďalšie veci, ktoré som chcel povedať. E, e, toto nie je inštitút, ktorý by nahradil národné prostriedky civilnej ochrany, ktoré už teraz existujú, respektíve mechanizmy, ktoré už uplatňujú členské štáty. Musíme si spomenúť, prečo Rescue EU vôbec vzniklo. Bolo to preto, lebo v roku 2017 Portugalsko požiadalo o pomoc od členských štátov a v tom čase nikto nebol schopný pozitívne reagovať. Boli tam strašné požiare, e, mnoho mŕtvych a predseda Juncker v tom čase povedal, že nemôžeme predsa iba obetiam posielať e, e, sústrasné správy, že je potrebné naozaj reálne pomôcť. Čiže je to naozaj potreba E, potreba solidarity e, v EÚ. No a práve preto e, tento nový európsky mechanizmus vznikol, tento nový spoločný zdroj, tak povediac, 1,4 miliardy eur, aby sme mali možnosť v prípade potreby, bez na to, ktorá členská krajina bude postihnutá, aby naozaj sa jej dalo takýmto spôsobom pomôcť preto Rescue EU, preto um, teda táto iniciatíva, ktorej súčasťou je Európsky parlament. A ešte jedna vec, ak dovolíte. Samozrejme, že vyvstanú problémy. E, presne vieme, kde tie problémy budú. Tí, ktorí sa zaoberajú správou týchto otázok, e, už pracujú na riešení tých problémov. Uvediem jeden príklad. Príklad nákladov My sme predsa europoslanci a vieme, že počas rokovaní sme povedali, že členský štát bude musieť zaplatiť za použitie prostriedkov záchrany, keď využije trikrát po sebe takéto prostriedky. Tento problém sme však vyriešili Čiže ak tie rokovania budú prebiehať adekvátne, môžeme dosiahnuť eh, takéto zlepšenia a Rescue EU bude naozaj nástrojom solidarity pre občanov Európskej únie bez ohľadu na členskú krajinu. A dokonca to bude taký zjednocujúci prvok, čo bude dobré pre všetkých zúčastnených. Ďakujem, ďakujem pekne. Dáme ešte slovo komisii. Pán Luchner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Jedna vec, ktorú som zabudol a teraz chcem využiť tú príležitosť to urobiť. Rád by som vyzval všetkých vás, či už individuálne alebo ako skupina, aby ste prišli uh, vlastne na, e, do nášho centra, uh, to vlastne takéto kríz, centrum kde môžete riešiť akékoľvek otázky, ktoré máte. A tie kompetencie, o ktorých hovoríme, to nie sú z... o vytvár... nehovoríme tu o vytváraní nejakej nadnárodnej veľmoci, sú to zdieľané kompetencie a podporné e, v reakcii na Taliansko, tak e, áno, vy máte skutočne excelentný systém ochra- civilnej ochrany, ako aj Francúzsko, aj Španielsko. Ale sú príležitosti a situácie, a nie je to iba raz za 5 rokov, keď navzájom si krajiny žiadajú o pomoc, pretože sami nedokážu bojovať proti nejakej kríze alebo katastrofe. Ak by som vám mohol dať iba jeden príklad, lesné požiare, E, napríklad jedna krajina, ktorá nežiadala o nejakú výraznú pomoc, je Chorvátsko. E, zdá sa, že ich jednotka je dostatočne veľká na to, aby pokryla každú takú podobnú situáciu, ale na to, aby ste mali podobné záruky v ďalších krajinách, e, v Taliansku alebo Francúzsku či Španielsku, tak by ste museli kúpiť ďalších 65 lietadiel a každé stojí 40 A každé stojí e, samozrejme e, veľmi veľa peňazí a preto my by sme chceli zvýšiť e, našu kapacitu konať a reagovať. Napríklad tak Švédsko potrebuje pomoc lesná, respektíve riziko lesných požiarov je relatívne nízke a talianské lietadlo by šlo do Švédska. A väčšinou na juhu v krajinách teda je tam dosť veľké riziko, nie je tam žiadna rezerva lietadiel, ktoré by sa dali požičať v ďalších e, krajinách a preto by dávalo zmysel možno kúpiť ďalších 10 až 16 lietadiel na e, úrovni EÚ e, s so spolufinancovaním členských štátov a to by boli vlastne dodatočné rezervné kapacity. To znamená, že by sa nevytvárali vlastne kapacity bez peňazí EÚ. Sú to dodatočné kapacity. Ďalší prípad je taký scenár, keď členský štát nemá e, žiadnu kapacitu. V e- Európe nemáme žiadnu nejakú civilnú civilný orgán, kde, ktorý by mal takú veľkú eh, polnú nemocnicu. Taliansko by niečo tak chcelo vytvoriť, pretože môže dôjsť takej katastrofe, kde by sme potrebovali takúto nemocnicu. Nikto v Európe si nekúpil lietadlo, s ktorým by ste mohli evakuovať vyše 100 ľudí. A prečo? Eh, zranených ľudí, pretože pravdepodobnosť eh, toho, že budete musieť evakuovať niekoho nakazeného na ebolu alebo niečo podobné, tak je nízka ale ak by sa tak niečo stalo, tak je, je tam veľká, veľké riziko katastrofy. A preto je lepšie urobiť takýto kolektívny nákup z rozpočtu EÚ, pričom aktíva by boli vlastne vlastnené členskými štátmi. Čiže náš e, pohľad je taký a otázka taká, čo musíme urobiť my ako Európa, aby bolo to lacnejšie pre členské štáty, aby mali efektívny systém, a nie samozrejme, aby to nebolo drahšie, pretože každý si musí kupovať svoje vlastné prostriedky alebo zdroje, ktoré možno bude alebo nebude potrebovať v nejakom extrémnom prípade. Čiže ide o to, aby sme zdieľali povinnosti aj prostriedky a týmto môžeme ušetriť peniaze a zároveň zvýšiť bezpečnosť európskych občanov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Len aby sme to zhrnuli, Návrh správy by mal byť hotový do 10. decembra. Potom kolegovia budú mať príležitosť diskutovať o obsahu v tomto výbore 20. až 21. januára. A prídem ešte k vašej otázke o chvíľku. E, Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. januára o 11. do obedu a hlasovanie bude 5. marca a plenárka 30 marca. Máte objasňujúcu otázku? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi stručne. A ďakujem teda komisii, pretože skutočne to vysvetlenie bolo dostatočne obsiahle, pokiaľ ide o také nedostatky v tomto dokumente. Ale ja by som chcela reagovať na spravodajcu, pretože to nebolo dostatočne zdokumentované, pretože v auguste 2018 sa Taliansko dalo k dispozícii Portugalsko dvoch, dva Kanada E, dve lietadla Canada Air. A e, Samozrejme, v našej oblasti v Stredomorí sú veľké problémy s lesnými požiarmi a preto by som poprosil, aby sa e, dostatočne ocenil záväzok a angažovanosť krajín v tejto oblasti. Ďakujem. Samozrejme, mali sme tu diskusiu, bola tu príležitosť pre ľudia, aby sa vyjadrili. Pán spravodajca by chcel veľmi stručne reagovať, ak nám to pomôže lepšie pochopiť túto tému, ale samozrejme budeme mať ešte príležitosť diskutovať o tejto správe. Ďakujem. Poprosím mikrofón v roku 2017 100 ľudí, bolo to v roku 2017, 100 ľudí zahynulo. Áno, myslím, že to nám pomohlo objasniť eh, situáciu. A predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, len aby som privítal niekoľko ľudí. Máme tu návštevníkov z miestnej samozprávy a špirujúcich členov miestnej samozprávy z Rumunska. Ďakujeme za návštevu. No, dúfam, že uvidíte, že pracujeme skutočne veľmi úsilovne na e, európskej úrovni, ale samozrejme vzťah s miestnymi a regionálnymi samozprávami je veľmi dôležitý, takže vítajte. A teraz, e, áno, samozrejme potlesk si to zaslúži. A teraz už prechádzame k bodu 31, to je výmena názorov s komisiou o pracovnom dokumente, respektíve o hodnotení legislatívy eh, únie o eh, krvi, tkanivách a bunkách a myslím si, že máme prezentáciu a rád by som pozval zastupcu generálneho riaditeľa DG Sante, pán Sešel aby predstavil nám tento bod. A ten, kto odchádza, poprosím, aby ste tak urobili rýchlo, aby sme mohli pokračovať. Ďakujem. for giving me the floor. Um, the presentation is loaded. Yes. Ďakujem, už sa natiahla prezentácia, výborne. Ešte než sa, spustím, než sa pustím k samotnej, um, samotnému hodnoteniu právnych predpisov únie, a možno by nebolo zle na chvíľočku pripomenúť tie liečebné postupy a pacientov, ktorých sa týka ju tieto právne predpisy. Legislatíva o krvi sa týka kvality a bezpečnosti asi 25 eh, miliónov eh, transfúznych jednotiek ročne. Sú to väčšinou červené krvinky, ale eh, sú to aj iné súčasti krvi plazma. No a toto je legislatíva, ktorá sa zaoberá bezpečným zberom 8 miliónov litrov plazmy ročne, čo je teda zdroj pre viacero lekárskych terapií Máme tu tri druhy terapii, ktoré sú, pokrys, ktoré sú e, pokryté e, e, legislatívou v oblasti krvných kmeňových buniek. Ide o kostnú dreň, respektíve popočníkovú krv, 35 tisíc transplantácií ročne, teda orgánov na transplantáciu alebo teda materiál, materiálových jednotiek na transplantáciu. Ide hlavne o skupinu s problémami reprodukčného zdravia, teda tam ide o lekársky asistovanú reprodukciu, 800 tisíc cyklov ročne a potom e, transplantácie alebo náhrada tkaní e, v prípade e, napríklad očnej rohovky, kosti, kože a tak ďalej. Takže sú to východiskové, východiskové materiály pre produkty v pokrokových liečebných terapiách. Trošku sa na to pozriem z historického hľadiska. Členské štáty Eh, dali EÚ mandát po dôležitých krízach v zdravotníctve v 80. rokoch. Ešte si spomínate napríklad na hepatitídu a HIV eh, cez šírenie cez transfúzie, e, taktiež iné choroby, ako napríklad Creutzfeldt-Jakobova choroba, e, prostredníctvom e, tkanivových a bunkových terapií. Čiže bola to reakcia na tieto krizové situácie, spustila sa takáto legislatíva a nielen legislatíva, ale aj naozaj najvyššie bezpečnostné a kvalitatívne štandardy, ktoré boli v článku 168 zmluvy o fungovaní Európskej únie zakotvené. Oba právne rámce EÚ o krvi a o, o tkanivách a k bunkách. E, tieto sú teda vlastne e, pokryté v tejto legislatíve, e, dodržiavajú samozrejme princíp subsidiarity, čiže bezpečnosť a kvalita a štandardy s nimi súvisiace, ktoré sa uplatňujú na všetky štádia toho prenosu e, príslušného materiálu od darcu k príjemcovi, e, čiže testovanie, zber, spracovanie, skladovanie, preprava e, až po samotnú implantáciu. Celé sme to spustili v roku 1985. Prvá bola krv a potom boli kanivá a bunky, ktoré boli následne upravené. Niektorým ste možno darovali krv a možno viete, ako to celé prebieha, tie prvé kroky, ale ale možno nie je zlé venovať sa aj tej ďalšej fáze, ktorá je čas relevantnejšia. A teraz samotné hodnotenie. Kľúčová otázka, na ktorú hľadáme odpoveď v tom hodnotení je, či tieto dve smernice, ktoré už e, majú 15 rokov, či stále slúžia svojmu účelu, teda či naozaj pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu e, v prípade týchto veľmi e, dôležitých terapií. Kladieme si otázku, či tieto smernice stále teda splňajú ten účel a či sa toho dá od nich očakávať aj do budúcna vzhľadom na technický pokrok. Nuž, je to teda dvojročný proces zberu údajov, otvorené verejné pripomienkovanie s viac než 200 odpovediami. Mali sme kopu e, vstupov od hlavných aktérov, či sme mali e, diskusie s e, združeniami pacientov a darcov, s profesionálmi, s profesijnými združeniami. Tiež sme boli v kontakte s príslušnými agentúrami EÚ, teda s EMO, a s Európskym centrom pre eh, prevenciu a kontrolu chorôb, eh, ďalej s inými eh, časťami komisie, tiež z US FDA a tak ďalej. Mali sme viacero dotazníkov, viacero dotazníkov, eh, multilaterálne zasadnutia, externé štúdie a tiež eh, sme mali dve podujatia konzultačné eh, v roku 2019, to posledné iba prednedávno v roku 2019 a bol tam zastúpený aj váš výbor. Čiže Ehm, dobrá správa ehm, vyplývajúca z tohto hodnotenia je tá, že slúžili tieto právne rámce ehm, svojmu účelu, čiže odkedy tieto legislatívne akty máme, neboli žiadne výrazne krízy. Zika, západonilský vírus a tak ďalej, to boli teda situácie, ktoré sa vyskytli tiež pokiaľ ide o kontamináciu, respektíve negatívne dopady e, v prípade e, transfúzie krvi. Tam máme iba jednu z 12 tisíc e, jednotiek, ktoré boli nejakým spôsobom rizikové. Takže toto sú výsledky, ktoré naše vyhodnotenie prinieslo. Obhalilo však aj isté obavy, ktoré sa týkajú hlavne teda toho, či tieto legislatívne akty obslu, obstoja do budúcna. Niektoré technické ustanovenia e, sú už zastaralé, e, čiastočne alebo úplne, lebo tento sektor sa mení naozaj veľmi rýchle, dochádzajú k technologickým zmenám, sú tu nové rizika, ako som ako spomínal, e, zmeny spoločenského charakteru. Tá legislatíva je často veľmi detailná a je veľmi ťažké ju rýchlo dostatočne rýchlo upraviť. A potom tu máme nové druhy technológií, používanie e, napríklad fekálnych transplantov a transplantátov a podobné veci. E, potom vidíme, že e, súčasné prostredie je ťažko regulovateľné súčasnými, súčasným nastavením kontrol. Je to často biotech sektor, sú potrebné často úplne nové zručnosti, úplne nové kapacity otázky. Tiež vyvstali už otázky v súvislosti s nezávislosťou a s efektívnosťou, pokiaľ ide o, o ten dvojročný cyklus e, inšpekcií, e, na rozdiel od e, frekvencií založených na rizikách, a teda niektoré z týchto ustanovení nie sú dostatočne jednoznačne. Tretie zistenie, niektorí občania možno nie sú chránení adekvátne, darcovia je ich potrebných čoraz viac, keďže potreba a dopyt narastá, ale sú tu obmedzené ustanovenia, ktoré by sa mali snať posilniť, aby sme lepšie chránili e, darcov. A tiež tam nie sú ustanovenia týkajúce sa monitorovaniou e, zdravia detí, ktoré sa narodili e, z umelého oplodnenia. Štvrté zistenie sa týka inovácií, tam tá podpora nie je optimálna. Inovatívne terapie si vyžadujú samozrejme inovatívne formy povolovania, vrátanie poskytovania dôkazu o, o efektívnosti. Tam je ten rýchly vedecký pokrok a mnohé inovácie e, prekračujú hranice EÚ, čiže je to taká istá kombinácia rôznych typov technológií. A preto je potrebné e, tieto prípady jasnejšie zaramcovať. A piat, dôležité z tých zásadných zistení je to, že dostatočnosť nie je dostatočne zaručená. Do veľkej miery sme závisli od USA v prípade plazmy a niektorých tkaní tiež pokiaľ ide o pripravenosť a akcieschopnosť v prípade e, núdzových situácií. E, tiež e, sme v tejto oblasti dosť limitovaní. Kto má záujem o hlbšie informácie, celé vyhodnotenie nájdete na tejto internetovej stránke, ktorú tu vidíte ale tu som sa snažil v kocke predstaviť základné zistenia nášho hodnotenia. Komisia samozrejme toto zohľadnila spolu s ďalšími vstupmi, ktoré máme k dispozícii, ako napríklad obavy, ktoré odzneli počas pripomienkovania a tiež e, dokument Európskeho parlamentu o zbere plazmy, e, ktorý bol prijatý začiatkom tohto roka. Takže to sú všetko vstupy, e, ktorými sa budú riadiť ďalšie kroky, o ktorých komisia rozhodne. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, naozaj ste to veľmi kompletne odprezentovali a z hľadiska šírky aj hĺbky. Samozrejme, že sú tu určité problémy, keďže ľudia musia mať dôveru v tento systém, je pre nich veľmi dôležitý. Prihlásili sa kolegové do diskusie, ale ešte predtým, než sa do nej pustíme, alebo takto začal by som politickými skupinami a vidím, že nie každý, koho tu mám na zozname, sa tu aj fyzicky nachádza. Pani Lange miesto Petra Lízeho? Áno, áno, pokúsim sa. Uh, asi jeho kvalitu nedosiahnem, ale budem sa z obských síl. Uh, a ja si myslím, že tento, táto prezentácia uh, komisie veľmi jasne odráža situáciu, tie problémy, ktorými sa potýkame, lebo sami ste povedali, že išlo o bezpečnosť materiálu, pokiaľ ide o účely tej legislatívy um, v úvode, ale pokiaľ ide o tie zistenia vášho hodnotenia, tak eh, tam väčšina vecí je skôr etického charakteru, eh, čiže prierezový výskum, nové terapie a tak ďalej, dostupnosť materiálu úzko súvisí eh, s tým národným nastavením systému, či ste darcom automaticky, alebo musíte využiť možnosť opt-in. Čiže mňa by zaujímalo, ako by si komisia predstavovala ďalší postup, e, teda zameranie na bezpečnosť, e, hoci tu máme kopu týchto etických otázok. A ďalšia otázka, ktorá e, súvisí s cezhraničným aspektom, lebo aj toto bol jeden z prvkov, ktorý v tom vašom výskume rezonoval koľko týchto buniek a tkanív e, sa vôbec preváža cez hranične, pretože myslím, že s tým sú často problémy. A o toto nám aj išlo, o pokrytie tohto nám išlo pri príprave tejto legislatívy, keď je napríklad e, potreba v jednej krajine a zase nadbytok, e, kapacita v druhej krajine, aby dochádzalo k optimálnej výmene. Čiže aké je prosím to percento cezhraničných prípadov? A ešte ďalšia vec, e, ak sa nemýlim, v legislatíve sa uvádza, že napríklad v prípade e, buniek e, z vajčok, že by tam to darovanie malo byť bezplatné, Eh, hovorím o nepatralízeho, ale je tu výskum eh, napríklad v Španielsku, ako žena dostanete asi 1500 eur, eh, keď ste darkyňou vajíčok, v iných krajinách je to úplne iné. Čiže keď niekto nemá vysoký príjem, tak 1500 eur nie je málo. Čiže ako sa to môže diať e, slobodne, e, dobrovoľne, e, bez nejakého tlaku na potenciálne darkyne. Čiže zaobrali ste sa prosím aj touto otázkou. Ďakujem. Ďakujem za SAD. Pán Nikolás González, nech sa páči. Ďakujem. Je isté, že to, čo nám povedala komisia, že tá sme, že sú tu teda existujúce smernice, ktoré do istej miery sú zastarané, ale nie sú tu iba otázky biobezpečnosti nových uh, chorôb, ktoré sa teraz šíria, ktoré predtým sa možno nešírili po našom kontinente, migrácia a tak ďalej. Takže kontrola týchto e, buniek, respektíve tkaní musí to byť dostatočne striktné, ale tiež e, máme iné obavy. Napríklad sme mali správy o tom, že sa používajú e, darkyne materského mlieka. Na to mlieko sa vysuší a potom sa tento produkt využíva ako komerčný produkt pre predčasne narodené deti ako náhrada vlastne toho normálneho mlieka. A ja by som chcel vedieť, že či e, sa berie do úvahy táto možnosť, táto situácia. Vysvetlím to ešte raz prostredníctvom organizácií, ktoré by mali byť akože neziskové, sa e, vlastne získava toto mlieko, to mlieko sa vysuší a keďže sa nemôže predávať na normálnom trhu, s materským mliekom, tak sa, sú tu snahy vlastne používať to mlieko v nemocniciach pre predčasne narodené deti, e, ktorým vlastne, ktoré nemôžu krmiť ich vlastné matky, ich vlastná matka. A chcem teda vedieť, že či o tomto máte správy a že či to chcete tiež zaviesť do novej smernice. A čo predtým bolo povedané ohľadom e, buniek z vajčok v Španielsku. Je to pravda, ale tiež sa nám kad niekde platí za dar krvi, e, za darcovstvo krvi alebo za iné darcovstvo. Ako to môžeme regulovať my, nám kad z pozície Európskeho parlamentu? Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Pani Trielenoir v mene Riniu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie nás tu veľa, preto by som si dovolila aj ja načetnúť viacero otázok. Ďakujem pekne zastupcovi komisie za eh, jeho veľmi jasné slova v úvode. Naozaj sme z toho získali veľa informácií. Pokiaľ ide o plazmu, mnoho európskych pacientov ktorí majú autoimunitné zápalové ochorenia, potrebujú eh, imunoglobulín, eh, čiže vlastne mm, plazmu a eh, vy ste povedali, že je to vlastne problém verejného zdravia, a je podobné na to reagovať. A či ste hovorili o vývoji legislatívy, teda, že vidíme, že to veľkej miery závisíme od dovozu zo zahraničia, hlavne z USA. Samozrejme, že takáto závislosť môže byť rizikom, pokiaľ ide o kontinuitu v ponuke, čiže naozaj je potrebné prieť už opatrenia, aby sme mali potrebné rezervy interne je tu istá disparita medzi uznaním darcom. Ja som z Francúzska, to je krajina, kde máme bezplatné dobrovoľné darcovstvo z etických dôvodov, e, teda ochrana darcov aj kvalita produktov. E, iné členské krajiny možno majú iné modely. Mne by ale zaujímalo, čo si vy predstavujete ako riešenie, aby e, výber plazmy v Európe mohol byť posilnený v autonómii od USA so zachovaním tých dvoch systémov, pretože je potrebné ich oba rešpektovať. Ďalej ste hovorili o tom, že kontinuita ponuky je ohrozená aj klimatickými zmenami ktoré prichádzajú na naše územie, napríklad tie kontaminované Um, komáre, prenašajúce rôzne eh, vírusy. Um, my sme mali určité problémy napríklad aj u nás, eh, napríklad horúčka dengue alebo západonilský vírus. Eh, to bolo riziko pri podaní transfúzií nachádzania sa takýmito chorobami. Čiže civilná ochrana E, z očí voči rôznym rizikám. Aké opatrenia, prosím, vy predpokladáte, aby sa e, tie dodávky zachovali v prípade sanitárnych kríz? A ešte, ak dovolíte, ja som dnes ráno dostala otázku. E, rodina jedného pacienta sa mňa obrátila s otázkou pre rozdelenia darov. Išlo teda o kmeňové bunky z kostnej drene. E, vaše nedávne hodnotenia e, priniesli e, nejaké zistenia, pokiaľ ide o disparitu v darcovstve podľa krajín. ak áno, aké stimuly by sme mohli nastaviť pre členské štáty, ktoré trošku zaostávajú, aby naozaj tie orgány alebo ten materiál bol k dispozícii približne rovnakej miere po celom území Európskej únie. Ďakujem pekne. struggling with my microphone, merci. Uh, bien. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa niekto ďalší spomedzi koordinátorov hlásil. Pán Vondra, máme ho tu, prosím, pani Mondy. No a ak tu nie sú, tak si teda vypočujem vystúpenia z, zo strany vás, vážení poslanci. Nech sa páči, Stefan, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za uh, za eh, hm, to, ako ste eh, uvítali budúcich poradcov, ktorí sedia tu vzadu. Som veľmi rád, že eh, tu sú dnes medzi nami. Prepnem teraz už do Rumunčiny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sara pe sănătate și discutam atunci câte probleme Áno, eh, keď sme hovorili s kandidátkou na komisárku v oblasti zdravia, hovorilo sa o kope tých problémov, ktoré musíme riešiť s obmedzenými kompetenciami EÚ v tejto oblasti. Eh, európsky občania však majú obrovské očakávania. V Rumunsku, v mojej krajine, eh, zdravotné problémy spadajú do tej prvej peťky keď sa pýtame občanov, e, s čím sú najčastejšie konfrontovaní, čo chápu ako najväčší problém. A občan nechápe toto subtilné prerozdelenie kompetencií medzi jednotlivými úrovňami. Občanovi je to cudzie. A tu by som chcela reagovať na kolegyňu po mojej lavici, že sú tu aj núdzové situácie v EÚ, na ktoré je potrebné nevyhnutne reagovať. Je tu teda mechanizmus civilnej ochrany. V prípade mojej krajiny pred dvomi roky sme požiadali o pomoc vzhľadom na akutný nedostatok imunoglobulínu. Bohužiaľ sme však pred mesiacom boli svetkami veľmi smutnej udalosti, respektíve pripomínali sme si 3, roko, 3 roky od požiaru v diskotéke Eh, ktorá priniesla mnoho utrpenia mnohým ľuďom. No a keby sme boli mali vtedy viac krvi, viac tkaní, tak by sme boli bývali schopní pomôcť eh, viacerým z nich. A v každom prípade budem veľmi presne sledovať, čo sa deje v rámci tohto ruského mechanizmu Eh, ochrany pred katastrofami a v eh, teda oblasti eh, zameranej na zdravie v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či sa niekto ďalší chce ujať slova spomedzi členov výboru. Ak nie, tak pán Sešel, prosím, zareagujte a odpovedajte ak môžete, prosím, na položené otázky. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za otázky. Je pravdou, že mnohé témy sa týkajú jednak um, kvality a bezpečnosti, ale aj iných aspektov, ako napríklad etiky a podobne. Ako som už hovorila aj v prezentácii, rozsah právnych predpisov EÚ súvisí s bezpečnosťou a kvalitou. No a to znamená, že ak chceme vyriešiť komplexne tieto témy, musíme opatrenia kombinovať. E, opatrenia, ktoré by sa dali prijať na mm, Európe, európskej úrovni, ale podporné opatrenia by sa mali príjmať aj na vnútroštátnej úrovni a to je čosi, čo bude komisia zvažovať a posudzovať. Oznila tu otázka, ktorá sa týkala cezhraničného aspektu a skutočne áno, e, toto e, bolo jedným zo spúšťačov tvorby tejto Um, legislatívy je to čoraz dôležitejší aspekt. No a um, na to existuje viacero rôznych uh, reakcií. Poprvé, je, máme spoločné pravidlá práve uh, aj preto, že chceme zvýšiť e, normy v oblasti bezpečnosti a kvality v EÚ, ale tým sa dostávam e, k druhej e, veci, ktorá sa tu spomínala, to hodnotenie, že či členské štáty majú dostatok kapacít na to, aby mohli implementovať tieto spoločné pravidla. No a z hodnotenia vyplynulo, že niekedy sú tu medzery pri implementácii týchto spoločných pravidel a na tom treba zapracovať. Taktiež chcem poukázať na to, že je potrebné pracovať idete ruka v ruke s Radou Európy. Tá veľmi dobre e, tieto otázky rieši, riešia aj etické otázky, otázky a podobne. No a e, Rada Európy vykonáva aj svoje vlastné štúdie, napríklad v reakcii na to, e, čo hovoril jeden váš kolega v súvislosti so štatistikou. Práve v oblasti štatistiky sa Rada Európy veľa angažuje No a uvedomujeme si tiež, že, že rozsah to, tých e, cezhraničných pohybov um, krvi, krví, tkanív a pacientov sa e, zvyšuje. E, ďalej k darcovstvu tkanív, krvi a iných e, teda aspektov. E, tá bezplatnosť e, je veľmi intenzívne odporúčaná v právnom rámci a všetky členské štáty uvádzajú, že implementovali tento princíp, hoci sa tá implementácia líši na základe miestnych špecifik. Vážení poslanci, máme tu rôzne vnútroštátne prístupy k tejto téme, ktoré tiež možno pochopiť, pretože aj situácia sa líši od krajine od krajiny k Ukrajine. No a štáty tiež niekedy majú odlišné špecifické požiadavky. Hodnotenie legislatívy týkajúcej sa E, tkaniu a, a krvi e, súvisela teda aj s hodnotením e, darcov a zdalo sa nám, že to neveľmi rešpektovalo a pridržalo sa modelu, ktorý sa uplatňuje v jednotlivých členských štátoch. Čiže jednoznačne z toho vypli, vyplynula potreba zvýšenej ochrany darcov. No a oblasť, kde potrebujeme zvýšiť získavanie a darcovstvo, tam práve je naozaj veľmi dôležité, aby boli zavedené, aby sa implementovali tie tieto opatrenia na ochranu darcov. Takže toto je aktuálna hrozba, ktorá je spoločná pre všetky členské štáty bez ohľadu na špecifické prístupy, ktoré tieto krajiny e, uplatňujú. Ďalej e, k ľudskému materskému mlieku. Je to jeden z aspektov, ktorý aktuálna legislatíva nezahrňa a nerieši a to sa tu tiež zdôrazňovalo. Budeme sa musieť s tým zaoberať, aby sme zaručili to, že že právny predpis e, udrží tempo s aktuálnym e, vývojom. Tak ste sa tu spomenali e, fekálne transplantáty, tie sú tiež nedávnejším aspektom. Ďalej, pokiaľ ide o dopyt po krvnej plazme, plazma je veľmi dôležitá. Je to veľmi dôležitý medicínsky produkt a je to teda východiskový, východisková látka pre výrobu viacerých zdravotníckých eh, teda prípravkov. V EÚ máme Máme veľkú závislosť v tejto oblasti. Polovica našej plazmy, ktorú potrebujeme v EU, pochádza z, zo Spojených štátov, čiže sme naozaj ďaleko od sebestačnosti. A tu chcem poukázať na to, že je to bez ohľadu na systémy zavedené členských štátov. Žiadny členský štát nemôže dosiahnuť sebestačnosť v tejto oblasti. Čiže čo môžeme urobiť e, v tejto situácii? Jednak je treba posilniť ochranu darcov, e, posilňovať teda aj darcovstvo krvi, ale a najmä plázmy, pretože e, neviem, či všetci občania si e, uvedomujú, že aj plázmu možno darovať. Viac e, máme rozšírené povedomie o darcovstve krvi ako plázmy, ale aj plázmu možno darovať a taktiež je potrebné zvýšiť efektívnosť využívania plázmy a využívať na to nové technológie, čiže aby produkty získané z plazmy umožnili viacerým príjemcom využívať jednotlivé zložky plazmy, aby sa, aby sa tá získaná plazma naozaj efektívnejšie využívala. Najvýznamnejšia e, výzva, ktoré čelíme, sú nové, nové patológie, nové, nové choroby a ochorenia, najmä e, súvisiace so zmenou klíny, ale, ale najmä krvou prenašané e, choroby a teda prenášače rôznych chorôb. No a e, v Spojených štátoch e, treba povedať, že tam sú e, osoby ešte z dôvodu svojej zemepisnej polohy ešte viac vystavené rôznym rizikám, napríklad nákaza zikov a podobne. Čiže je to ďalší, ďalší dôvod, prečo zvýšiť sebestačnosť Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zvýšila tiež svoje činnosti v oblasti dozoru a dohľadu, aby sme teda naozaj pozorne sledovali túto tieto rizika, aby sme boli v stave im čeliť prevenciou. No a tiež e, tu máme rôzny technologický vývoj, teda ako, ako um, využiť um, technologické um, nové poznatky na uh, odstraňovanie týchto nákaz uh, a týchto patológií zo získanej zo získanej plazmy. A pokiaľ ide o rozdiely, už áno, tie tu panujú rozdiely a tie súvisia e, často so, s kapacitami členských štátov. Tieto kapacity znamenajú, že členské štáty musia mať kapacity na to, aby dokázali získavať a spolahlivo získavať údaje, aby naozaj mali plne pod kontrolou situáciu. Čiže toto je ďalšia oblasť, ktorú budeme naozaj pozorne sledovať. E, prebieha aj hodnotenie, aby sme zistili, ako môžeme pomôcť členským štátom zlepšiť svoje kapacity v týchto oblastiach. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Len chcem využiť to, že sedím v prezenickom kresle a chcem položiť jednu otázku, ktorú som uh, už spomínal. Um, um, jedna z vecí, o ktorej tu rokujeme, sa týka toho, či my chceme uh, vypracovať e, stanovisko z vlastnej iniciatívy k tomuto. Samozrejme, ak legislatívny e, návrh e, príde zo strany komisie, tak to ovplyvní aj to, čo budeme robiť ďalej. Myslíte, že, že potenciálny harmonogram na revíziu legislatívy bude dodržaný, alebo viete nás prosím informovať, aké, aké ďalšie kroky plánuje komisia? Ehm, samozrejme uvedomujeme si, že, že práve len nastúpila do funkcie nová ehm, komisia. Áno, nová komisia je vo funkcii len 3 dní, čiže konkrétne harmonogramy neviem, neviem e, okomentovať, ale Máme e, tu rôzne naozaj cenné príležitosti na predkladanie návrhov, a, ale mnoho faktorov to bude ovplyvňovať tieto naše rozhodnutia, ale súvisí to aj s inými prioritami, ktoré sú jednoznačne na programe komisie, napríklad téma e, dodávky základných liekov. Je to aj v e, poverovacej listine komisára Kriakice a, a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 a um, iné spomínané uh, produkty sú východiskovým produktom pre výrobu viacerých liekov a farmaceutických prípravkov, čiže uh, to je ďalšia vec a prvým krokom bude to, že sa budeme snažiť zabezpečiť uh, dodávku jednak z hľadiska množstva, ale aj z hľadiska bezpečnosti a kvality, pretože toto je um, dôležité nielen samé o sebe, ale aj ako východiskový produkt pre ďalšie liečby a ďalšie lieky, čiže, čiže aj toto je treba zabezpečiť, aby aby tu nehrozili žiadne rizika. Takže komisia e, toto bude veľmi vážne riešiť a máme teda už k dispozícii dosť e, dôležité informácie, o ktoré budeme vedieť e, oprieť svoje odporúčania. Ďakujem veľmi pekne, je to naozaj pozbudujúce, čo ste povedali, uvidíme, aké budú ďalšie politické rozhodnutia. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes medzi nás prišli. Len chcem povedať Prepačte, hovorí pán predseda, žiadne ďalšie oznámenia v programe nemáme. Ďakujem za vašu prezentáciu. Chce prosím niekto doplniť eh, bod rôzne? Eh, Ďalšie zasadnutie výboru sa bude konať 16. decembra a v, očakávame 16. Eh, decembra mimoriadne zasadnutie v Štrásburgu a potom možno sa bude eh, konať aj zasadnutie 9. januára 2020 v Bruseli, ale eh, tým si ešte nie sme úplne istí, je to predbežný dátum, možno toto zasadnutie bude zrušené. Dnes sme sa ráno stretli 9.30, takže bol to dlhý deň. Ďakujem vám veľmi pekne tým, ktorí ste um, vydržali do konca. Ďakujeme návštevníkom. Dúfam, že ste sa trochu naučili o tom, ako vyzerá naša práca. Ďakujem veľmi pekne aj sekretariátu a pár predseda láskavo e, ďakuje aj e, tlmočníkom. A skončili sme o čosi skôr, čo je vždy príjemná záležitosť. Ďakujem veľmi pekne.